a vedenie správa parlamentu sa vôbec nepokúša vyriešiť náš konflikt. Naopak 8 mesiacov konzultácií s príslušným odborárským výborom neviedlo k zlepšeniu, naopak sekretariat ešte pritvrdil. V dôsledku toho je naša politika formulovaná tak, že neposkytujeme žiadne nadčasy. Ďakujem za vašu pozornosť. Vážený pán List, vážení kolegovia, chcem vás tu všetkých pekne privítať a ďakujeme aj všetkým odborníkom, ktorí sa rozhodli, že s nami budú spolupracovať v rámci nášho výboru TAX 3. E, sme si vedomí toho, že úloha tohto výboru spoločne s našou prácou a s našimi právodnácami povedie k dobrým výsledkom. Ešte by som chcela udeliť slovo pani Ester de Lange, ktorá je mm, mm, podpredsedkynia komisie tak 3. Ďakujem pekne. <clears throat> Sme radi, že sme tu spolu na tomto vypočutí, eh, pretože sa tým prepája terorizmus teda financovanie terorizmu a podvod, daňové podvody. Donedávna uh, sme nespolupracovali. Koncom roku 2016 uh, e, mnoho e, investigatívnych novinárov vrátane mojej krajiny E, Holandska vypracovali e, reportáž, kde hovorili, že Al-Qaida um, funguje na základe karuselových podvodov na DPH v rámci EÚ. Začalo to na hraniciach Afganistanu a Pakistanu a po dlhom prešetrovaní najmä zo strany talianských e, prokurátorov sa ukázalo, že podozriví ukradli miliardu eur e, z daňových e, peňazí práve vďaka karuselovým podvodom Čiže toto bolo jedno z prvých prepojení e, podvodov na DPH a financovaní terorizmu. Takže ja som veľmi rada, že sa nám podarilo zorganizovať toto spoločné vypočutie a máme tu, som rada, že máme expertov, ktorí nám o tom povedia viac a dám naspäť slovo kolegyni Valenciano. Ďakujem pekne. Takže začneme pánom Bo- Kiarem. Pani predsedkynia sa ospravedlňuje, ak nevyslovila meno správne. Vy ste investigatívny dánsky novinár, pracujete pre dánsku verejnoprávnu televíziu a ste v tejto televízii zodpovední za otázky týkajúce sa terorizmu a dohľadového systému Echelon. A zúčastnili ste sa aj jedného verejného vypočutia v našej inštitúcii. Zdroje e, financovania terorizmu sú niekedy legálne, niekedy nelegálne. Nedávne útoky ukázali, že môžu viesť k smrteľným obetiam a to prostredníctvom ekonomických zdrojov, ktoré sú do istej miery obmedzení. Máme tu Norwegian Defense Establishment eh, zastúpený tento inštitút v Norsku eh, poukázal na to, že medzi rokmi 2004 a 2013 veľké množstvo týchto útokov stálo menej ako 10 tisíc dolárov. V roku 2016 Európska komisia prijala akčný plán boja proti zdroju finančným zdrojom terorizmu s tým cieľom obmedziť eh, príjmy týchto organizácií a pán komisár Motkovici veľmi jasne zdôraznil, že hovoríme o podvodoch v oblasti DPH. A dnes sa budeme rozprávať práve o otázkach týkajúcich sa podvodných praktík v oblasti DPH. Správa ktorej sa budeme venovať, hovorí o tom, ako teroristické organizácie využívajú isté zdroje, ktoré im poskytuje jednotný trh. Máte dosť dokumentov, e, ktoré hovoria o tom, ako fungujú teroristické skupiny aj napríklad v Španielsku a ako využívajú e, podvody v oblasti DPH. Máte 10 minút a potom budeme mať e, otázky a odpovede. Nech sa páči, 10 minút máte slovo. Ďakujem pekne. Som rád, že ste ma pozvali. Volám sa Bu Elker. Nevyslohuje sa to ľahko, to je právo. Je to podánsky a dánština je hrozný jazyk. Ja sa preto pokúsim prezentovať <clears throat> v angličtine. Prišiel som eh, hovoriť o i financovaní zločinu prostredníctvom podvodov na e, DPH. Spolupracujeme s dánskymi novinami Ylespasten a švedským rádio rozhlasovým programom ICOT. Tento prípad začal 30. maja 2014. 6 ľudí bolo v Španielsku zatknutých. Obvinení boli z rôznych e, zločinov a okrem iného aj z toho, že najali 24 džihadistov. Zistili sme, že dvaja z týchto zatknutých ľudí, ktorí boli podozriví z terorizmu, e, boli riaditeľmi troch firiem v Dánsku. A ešte jeden muž, ktorý bol obvinený ale ten bol na úteku on bol riaditeľom štvrtej firmy v Kodani a tieto štyri firmy obchodovali s potravinami a s malinovkami a e, tá firma sa používala na daňové podvody v na podvody na DPH v Dánsku. Ten štvrtý muž, ktorý bol na uteku, bol potom v roku 2016 zabitý, myslím, že špeciálnymi francúzskými jednotkami, pretože bol vodcom uh, e, Al skupiny al v tej danej oblasti. No a teda tí teroristi boli naozaj e, uprostred e, obchodu s malinovkami. Takže sme to začali skúmať, ako je to poprepájane na podniky v Dánsku a zistili sme, že ďalších 8 Španielov je prepojených na tú istú skupinu v melí, ktorí majú nejaké podiely v dánskych firmách. Všetky tieto firmy boli prepojené na veľkú sieť podvodov na DPH. A táto konkrétna sieť predstavovala 11 ľudí, Španielov, a 24 firiem, ktorí boli členmi väčšej zločineckej organizácie. Ten, e, tá španielská sieň, e, ktorú sme e, hodnotili v našom prieskume, tak sme zistili, že 80 miliónov dánskych korún, čo je zhruba 10 miliónov eur, spreneverili v rámci týchto 24 e, podnikov. Neskôr sa ukázalo, že tri z podnikov boli využité v ďalších e, podvodoch. Tí šéfovia boli obvinení a odsudení v Dánsku a táto sieť ukradla 85 miliónov korún prostredníctvom podvodov na DPH. Ukázalo sa, že španielsk Nejaká sieť bola prepojená na podobnú sieť vo Švedsku, kde došlo k krádeži ďalších peňazí v rámci podvodov na DPH. E, skúmali sme niektoré z tovarov, ktoré sa používali v rámci týchto podvodov, takže používali sa, ako som hovoril, malinovky a cukriky, sladkosti, potom tiež auta, elektronika, mobilné telefóny, holandský syr a holandské kuratá, tie mobily, e, ktoré boli nakúpené v Nemecku. Čiže to bol veľmi jednoduchý podvod, karuselový podvod na DPH. Jednoducho kúpili tovar v Holandsku prostredníctvom firmu, ktorú neskôr rozpustili a potom s tým obchodovali, s tým tovarom, s reál, teda sa s, s, s, s korektnými e, faktúrami, ale potom to predávali v Dánsku za nižšie sumy než ich konkurencia. Tie karuselové podvody môžu byť aj komplikovanejšie než tieto siede. Čo sme zistili, že títo Španieli, ktorí mali dánske firmy alebo boli súčasťou E, prináležili k radikalizovanej mešite v Melí v Španielsku. A zistili sme, že boli radikalizovaní dvoma dánskymi občanmi, ktorí cestovali do Melie. Jeden bol, jeden bol konvertovaný, e, ktorý zomrel v Syrii v 2014. Ďalšieho neskôr tiež zatkli. Títo ľudia zorganizovali túto bunku a využili, vyzvali členov skupiny z Dánska, aby sa zúčastňovali práce tejto siete, využili tiež dánskych občanov. E, ja som bol zaangažovaný v projekte, kde sme sa pokúšali identifikovať, ktorí dánsky občania budú cestovať do Syrie, aby tam bojovali vo vojne a pozitívne sme identifikovali 70 dánskych občanov, z toho 16 bolo šéfmi rôznych podnikov a niektoré z tých podnikov boli prepojené na túto konkrétnu sieť. Jeden z týchto dánskych občanov bol riaditeľom troch alebo štyroch podnikov. Tento človek bol zabitý v Syrii eh, v decembri 2015 eh, v rámci útoku drónu ten útok bol nasmerovaný na eh, na človeka, ktorý plánoval parížské útoky. Čiže títo dvaja ľudia sedeli spolu v aute, e, konkrétne patrili k tejto istej bunke. Ďalší dánsky občan, ktorého sme našli, to bol jediný, zatiaľ jediný dánsky občan, ktorý je na e, zozname, americkom zozname um, uh, sledovaných teroristov, ktorý bol vydaný na základe uh, výkonného príkazu z roku 2013. Tento človek bol riaditeľom podniku, ktorý bol tiež zapojený do tohto podvodu. On importoval elektroniku z Nemecka, kuracie meso z Holandska a predával toto eh, do eh, podnikom, ktoré mali sídlo 200 metrov od jeho adresy a potom, potom to potom bolo ďalej predávané normálnym legitímnym legitimným spôsobom. E, taktiež sme zistili, ale ešte sme o tom informovali, že ďalší občania z ďalších európskych krajín sú do tohto zaangažovaní. Jeden človek bol riaditeľom podniku v Dánsku a ďalej cestoval a bol zatknutý cestou do Syrie. Tá jeho prípad ešte nie je vyriešený, takže nie je to len problém v Švedsku, Dánsku a Španielsku. Je to problém, ktorý Je to prepojené na islamistickú sieť, ktorá, sa roz, ktorá je e, rozšírená vo viacerých európskych krajinách a niektorí ľudia, títo dáni, e, sú na vysokých pozíciách, niektorí boli zabití. Ale tak takéto e, organizácie sa vyskytujú najmä v, v Spojenom kráľovstve, ale aj v Dánsku, Španielsku a tak ďalej. Ja som sa venoval skúmaniu podvodom na DPH v roku, od roku 2009. Ešte mám dve minúty, dobre, budem sa teraz snažiť e, to zostručniť. Takže venujem sa tejto téme od e, e, karbon skandálu v roku 2009. Vtedy sa e, dánska databáza zneužila. Bola veľmi veľká, mala vyše tisíc účtov a keď sme to vyčistili, tak tam bolo iba 36 už účtov, takže to bol naozaj E, to bola naozaj databáda, databáza e, podvodov na DPH. E, pozerali sme sa na to, kto sú tí ľudia a niektorí z tých dánskych občanov boli prepojení na prípad z roku 2014 Talianska, kde bolo podozrenie na prepojenie na terorizmus. A práve z tejto siete som sa pokusil identifikovať, čo robia títo ľudia teraz. A keď som si pozrel ich mena, tak som zistil, že tí ľudia boli zaangažovaní do obchodu s e, potravinami v Dánsku. Čiže títo ľudia zmenili e, e, oblasť podnikania, čiže je im pomerne jedno, um, čím, e, s čím obchodujú, ide o to, aby sa to rýchlo predávalo. No a títo ľudia z Talianska boli priamo prepojení na e, dánsku sieť Je pravda, že to, čo hovoríte, je tak zaujímavé, že vás naozaj nechceme prerušovať. A chcem sa vám naozaj veľmi úprimne poďakovať. V tejto chvíli už máme na vás veľmi veľa otázok. Teraz dostane slovo pani Helena Hak. Dúfam, že som to dobre vyslovila. Súdkyňa Národného inštitútu zodpovedného za kontrolu a vyšetrovanie eh, prania špinavých peňazí pracujete v Rumunsku a boli ste zástupkyňou EÚ v rámci Monival. Čiže vás naozaj zaujíma otázka prania špinových peňazí a financovania teroristických organizácií. Pokiaľ ide o vaše súdne skúsenosti v oblasti daňových podvodov a praní špinavých peňazí, tak eh, tie vaše skúsenosti sú naozaj veľmi bohaté. Preto Počítame aj s vašimi odporúčaniami v súvislosti s našou snahou vylepšiť súčasný systém. Máte slovo. Good morning, honorable president, dear colleagues. Thank... Dobré ráno, Ctený pán predseda, dámy a páni, ďakujem za pozvanie. Som Elena Hák, som prokurátorka, pracujem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 Muchísimas gracias. Eh, Chcel by som túto veľmi zaujímavú prezentáciu eh, pochváliť a slovo má teraz eh, pán Felicio, ktorý je z jednotky pre trestnú činnosť finančného charakteru z Europolu. Pán Felicio nie je len policajtom, ale zároveň je právnikom, pracuje v Europole a zaoberá sa finančnými trestnými činmi, korupciou a falšovaním peňazí, nepochybne bude e, ochotný vrhnúť e, svetlo na kolotočové podvody a na vyhybanie sa daňovej povinnosti a daňové úniky. Ďakujem, že ste prišli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, je pre mňa potešením zastupovať tu Europol. Počas týchto úvodných e, poznámok by som vám rád poskytol kontext a sústredil sa na tri veci čo vieme o financovaní terorizmu, čo vieme o daňových unikoch a čo e, týkajúcich sa DPH a aké percento mm, DPH daňových podvodov sa môže podielať na financovaní terorizmu. Vieme, že financovanie terorizmu je zásadné pre všetky organizácie teroristické. Potrebujú prežiť, potrebujú neustály prísun finančných prostriedkov. Je to také dôležité, pre tieto organizácie, že 90 všetkých nových teroristických organizácií neprežije prvý rok, pretože jednoducho nemajú prístup k veľkým sumám a k stálemu prísunu peňazí, ktoré potrebujú na svoju činnosť. Al-Qaida napríklad v Iraku neprežila dlhšie ako, neprežije dlhšie ako 4 až 6 týždňov a potom musí prísť nový prísun peňazí. Oni nemajú žiadnu rezervu, musia stále mať prísun nových prostriedkov, pretože tieto používajú na platy členov tejto teroristickej organizácie. Ďalšia charakteristická črta je, že oni potrebujú peniaze na to, aby sa e, táto skupina teroristická udržala v, tak, e, tak povediať, v pracovnom chode, takže sú to platy, cestovanie, logistika, propagovanie, nábor a takisto korupcia. To sú ciele, na ktoré sa používajú financie a iba 10 financií sa používajú na operačné prevádzkové e, e, ciele, ktoré zahrňajú aj dane. Nevieme, koľko týchto peňazí získavajú z Európskej únie. No a koľko peňazí plinie na financovanie terorizmu z EÚ, ale um, existujú štúdie a zdá sa, že to je dosť podstatná suma. Medzi rokmi 85 a e, roku 85 80 miliónov dolárov prešlo do rúk teroristických organizácií a od e, ro- nasledujúcej dekáde táto suma eskalovala na miliardu amerických dolárov a do roku 2016 e, nemáme štúdiu, ktorá by skúmala, ale máme odhady, že súčasný rozpočet teroristických organizácií sa zdá byť ešte vyšší ako v tej predchádzajúcej dekáde. Rozpočet je to 250 až 500 miliónov amerických dolárov ročne rozpočet pre tieto teroristické skupiny. Al-Qaeda v súčasnosti um, ročne potrebuje Al-Qaida 20 až 50 miliónov amerických dolárov. Väčšina prichádza z darov a pre ISIS tí majú 2 miliardy dolárov za rok. Väčšina samozrejme pochádza z centrálnych bank, predaj ropy, predaj ehm, ďalších ehm, produktov, ktoré súvisia s teritorium, preto nechce ISIS stratiť územia, pretože tam má zdroje, z ktorých financuje svoje fungovanie. Takže sa zdá, že sa neustále zvyšuje financovanie terorizmu a ich kapacita získavať zdroje sa takisto zvyšuje. Čo sa týka podvodov, e, sú to e, podvody z DPH, e, ktoré existujú v EÚ Tie čísla sú nemysliteľné pre väčšinu občanov, ktorí žijú v EÚ, dokonca aj pre nás, ktorí pracujeme v tejto oblasti, e, ktorí odkrývame finančné zločiny. Je veľmi ťažké si predstaviť, v akých sumách sa tieto peniaze z DPH zneužívajú. A sú to peniaze, ktoré sa priamo dávajú organizovanému zločinu a berú sa občanom Európy. Čiže je to dvojitý zločin. Tieto peniaze sa neinvestujú do bezpečnosti, justície, vzdelávania a zdravia v Európe, ale sa presunú organizovanému zločinu, ktoré ktoré e, tieto organizácie predávajú potom drogy, e, robia nelegálne bankové operácie, podvody a financujú svoju činnosť e, takto získanými peniazmi. Takáto nelegálna ekonomika prekvita, to je tiež zle, pretože to potom kriví normálne hospodárstvo a firmy, ktoré produkujú tie najlepšie produkty neprežijú, ale tie, ktoré sú e, subvencované organizovaným zločinom, prežijú. Takže to je pokrivenie trhu. V roku 2016 sa vykonala štúdia, ktorá hovorí, že rozdiel medzi DPH, ktoré bolo vybrané a ktoré malo byť vybrané v danom roku, je 160 miliard eur. V tomto roku rozpočet Európskej únie bol 155 miliard, takže si predstavte, že iba táto suma by stačila, aby rok mohlo fungovať e, hospodárstvo Európskej únie. Kolotočové podvody sú súčasťou. Odhadujeme, že 16 miliard eur ročne sa preženie kolotočovými daňovými podvidmi. Je to obrovská suma 16 miliard. Koľko z tohto sa používa na financovanie terorizmu? Ja dúfam, chcel by som mať to číslo, ale nemáme ho. Dúfam, že ho získame. Zatiaľ takéto štúdie neexistujú, ktorými by sme sa dopracovali k tomuto číslu, ale vieme, že financovanie terorizmu a podvody e, na DPH sú veľmi komplikované, tajné, ťažké je ich odhaliť a vyšetriť a niektorí ľudia to vidia zjednodušenie. DPH zarába e, milióny, miliardy, aby existovali teroristi. Musia byť predsa prepojenia a musí, sa, musí to byť možné zistiť, ako sa tieto peniaze dostávajú k teroristom, ale my si myslíme, že to nie je také jednoduché. Prečo si to myslíme? Pretože naši kolegovia, ktorí investovali vyšetrovanie terorizmu a kolegovia, ktorí vyšetrujú e, DPH, síce spolupracujú a vieme e, za ostatné roky, aké sú hlavné zdroje financovania terorizmu a e, to sú len tie legálne, pretože tie nelegálne nemáme podchytené Hlavné zdroje sú e, drogy, únosy pre peniaze, pašovanie a ďalšie kategórie, kde sú rôzne podvody, krádeže a drobná kriminalita. Takže daňové podvody patria z DPH do druhej kategórie, v, čo sa týka veľkosti súm a banky sú do tohto zainteresované a takisto patria do toho poisťovne a ďalšie inštitúcie. Prečo vám to hovorím? Pretože kolegovia, ktorí e, vyšetrujú daňové podvody súvisiace s DPH, vieme, že sú veľké skupiny, ktoré boli odhalené, ktoré to robili vyše 10 rokov. Takže niektoré firmy, ktoré boli odhalené, e, fungovali dlho na trhu. O niek- niektoré odhalené ešte nie sú, ale vieme o nich. Máme britsko-pakistanské skupiny a ďalšie skupiny, ktoré operujú mimo EÚ a majú kontakty v EÚ, preto je veľmi ťažké ich na nich dosiahnuť. Takisto e, rozličné komodity, ktoré používajú na podvody DPH, bankové účty, ktoré používajú, niekedy používajú tie isté siete, iba iné cesty, iné trasy presunov tovaru zo Španielska do Belgicka, do Francúzska sa niečo presunie, nezaplatia dane a podobné typy podvodov. Vieme o týchto skupinách, vieme, vyšetruje sa to a tieto skupiny na najvyššej úrovni sú dve, iba 2 ich berie 80 všetkých ziskov z týchto daňových podvodov súvisiacich s DPH. V potravinách, v kove, mobilné telefóny, elektronika, vozidla. Toto sú všetko sektory, e, v ktorých operujú a e, objavili aj sektor energetiky, o ktorom si myslia, že to je pre nich najjednoduchšie, pretože netreba posielať produkty e, nikam v energetike. Niekedy sa ukázalo, že kamiony boli plné kameňov, ktoré sa presúvali po Európe, aby sa na oko preukázali tovary a potom sa poslali len faktúry, potom boli na to naviazané platby, takže tento typ daňových podvodov e, dosiahlo výšku 6 miliard, keď sme ho vyšetrili. Teraz majú nové E, produkty, napríklad Voice over Internet protokoly a investujú do zneužívania daňov, e, DPH na faktúrach za tento Voice e, over Internet protokoly. Toto si vyžaduje mimoriadnu odbornosť pri odhaľovaní takýchto podvodov a je veľmi ťažké nájsť policajtov s takouto odbornosťou. Je teda možné, že títo islamistickí extrémisti sú napojené na tieto vysokotechnické odborné skupiny, a keď si pomyslíme na hierarchiu takýchto organizovaných skupín, máme tu tých, čo vedú skupinu, tí dostanú najviac ziskov, tí majú tie poznatky, kontakty, majú poznatky, kde e, získať financie. Potom sú tam tzv. manažéri v druhom rade, ktorí organizujú všetkých ľudí a e, prácu. Potom máme strednú úroveň, to sú osoby, ktoré Eh, akoby na oko vlastnia firmy, ktoré sa vyšetrujú pre podvory DPH a potom sú ľudia, ktorí predávajú svoje eh, ID, preukazy, pasy a dokumenty a používaní sú ako biele kone. Eh, v súvislosti s financovaním terorizmu E, sa dostaneme vždy len po ľudí na tejto strednej úrovni. To znamená ľudí, ktorí vlastnia firmy a ľudia, ktorí sú na nižšej úrovni. Ľudia, ktorí podpisujú dokumenty, ktorí e, za jednorazovú platbu poskytnú svoju identitu, svoje pasy a preukazy identifikačné na nejaké pochybné transakcie a potom tí, ktorí sú v strednej úrovni, môžu dokonca vlastniť nejaké firmy. Tieto osoby dostanú iba malé percento všetkých tých peňazí, ktoré pretečú cez tieto ich firmy, čiže oni sa potom dajú brať za zodpovednosť iba za tieto malé sumy a to, čo dostávajú e, samotní lídry organizovaných skupín a manažéri, e, to zostáva nedosiahnutelné a môžeme postihovať len e, týchto ľudí na strednej úrovni majiteľov firiem. Keďže vieme, že len malá časť podvodov z DPH sa dáva na teroristické ciele, takže Máme byť tým znepokojení alebo nie, pretože je to len taká malá čiastka. Ja si myslím, že musíme byť znepokojení. Je dôležité, že sme tu dnes z dvoch jednoduchých dôvodov. A jeden ste už aj sami vysvetlili, a síce, že vlastne tieto útoky boli lacné. Len 10 zo svojho zisku im stačilo na útoky na EÚ. 75 všetkých útokov stálo menej ako 10 tisíc eur na pôde EU. E útok na Tali stal 600 útok, e, eur. Útoky s nožmi alebo nákladmi, koľko to stojí? To je veľmi nízka cena. Keď si pozrite aj niektoré zbranie, ktoré používajú, napríklad tie z bývalej Juhoslávie, tie sú okolo 400 eur, granát asi 50 eur, ručná zbraň 150 eur. Tak vidíme, aké je to nebezpečné. A druhý dôvod je čisto matematický dôvod, pretože dokonca aj malé percento niečoho veľkého, čo sme 6 miliard, je veľa peňazí. Takže 0,5 e, zo 6 miliard je 300 miliónov eur. Takže je to niečo, na čo nesmieme zabúdať. Dostali sme sa už ďaleko od 11. septembra, pokiaľ ide o financovanie terorizmu. Ale myslím si, že veľa ešte musíme spraviť, pretože tieto miliardy sú čerpávané z ekonomiky EÚ a na veľký útok stačí niekoľko tisíc eur, takže môj záver je takýto, musíme zlepšiť systémy, musíme zlepšiť detekciu, pretože inak to riziko je pri veľké. Som veľmi rád, že tu môžem dnes byť. Ďakujem, že ste pozvali Europol, že môžeme o tejto dôležitej téme hovoríte a rád odpoviem na akékoľvek otázky, ktoré máte. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu a, a, a spolupráca s Europolom je veľmi dôležitá, vzácna pre náš výrob. Teraz dám slovo Mariušovi Kristianovi Frunzovi, riaditeľovi Schwarzstahl Capital. Je to firma, ktorá sa venuje finančnému vyšetrovaniu, poradenstvu, prieskumu. A pán Frunza je špecialista na medzinárodné financie a na rôzne posúdenia, ktoré robí pre medzinárodné banky, vrátanie realizácie rôznych rámcových nariadení, ktoré sa týkajú boja proti, podvod, e, proti finančným podvodom. Je veľmi dôležité, aby banky podporovali regulačný mechanizmus, je to dôležité aj pre súkromný sektor. A všetky vaše pripomienky k tejto téme sú tiež veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem. Budem hovoriť po anglicky a teraz bude... Budem hovoriť o terorizme, ale iným spôsobom. Začal som vyšetrovať veci z makroperspektívy, keď som sa zaoberal otázkou DPH a organizovaným zločinom od rokov e, karbonového trhu. A čo, sme, čo sa stalo? Z tohto vyššieho pohľadu vidíme tu veľkú zmenu v spôsobe fungovania teroristov. Táto veľká zmena nastala v roku 2010 a bod zvratu bol pravdepodobne e, bola zmena z roku 2003, keď všetky banky prešli veľkou kontrolou pri transfere veľkých súm medzi offshore a onshore na medzinárodnej úrovni. Takže financovanie terorizmu sa stalo zložitejším než pred 20 rokmi Lokoby alebo 9.11 sú veci, ktoré si vyžadujú veľké štrukturované financie s veľkými prevodmi cez veľa krajín. Tak čo sa stalo? Čo vidíme? Vidíme novú formu terorizmu. Nazývam to Uberovi teroristi. A je to niečo, čo sa, by som nazval uberizáciou toho, čo, ako funguje terorizmus to je paralela s novými trendami v digitálnej ekonomike. To je decentralizované fungovanie a nízke náklady na fungovanie. Decentralizácia znamená, že nemáte hierarchickú štruktúru takým spôsobom, ako to bolo v počiatkoch Al-Kaidy alebo Hizbala alebo e, írskej separatistickej armády Čiže je mnoho spôsobov, ako fungovať. Ako to funguje? Funguje to tak, že tento kyberterorizmus je vlastne teroristická sieť. Je to sociálna teroristická sieť. Sú to ľudia zo Švedska, Dánska, Belgická, UK. Ak nájdú spoločný záujem na vykonanie nejakého činu, násilného či nenásilného, sa spoja a naplánujú to bez toho, že by ich vôbec nejako usmerňovala alebo sankcionovala vyššia hierarchia. To je jedna vec. Druhé, ako funguje financovanie? Ako to financujete? Veľká zmena v uberterorizme je, že to už nerobíte centralizovanie, nemáte veľké rodiny zo zálivu, ktoré posielajú peniaze do EÚ či USA. Robí sa to inak. E, keď sa E, pripravuje útok, tak peniaze idú tam, kde sa to bude konať. A Uber terorizmus si vyberá aj prácu za nízku cenu, nízkonákladové e, operácie. Napríklad Bataclan v Paríži alebo iné útoky neboli nákladné. To je ďalšia veľká zmena. A potom prechádzame od veľkého počtu obetí alebo surovosti k menším rozsahom s veľkým mediálnym pokrytím. Ako to funguje a čo sa dá robiť s tým v krajinách, kde to funguje? Máme podvody s kryptomenami, s DPH. Eh, Môžete si vybrať, čo len chcete Zoberme si staré proti novému, vidíme tu rôzne prechody a organizáciu ako klasický terorizmus, tu je príklad. E, Britská revolučná armáda, ISIS, je nový Uberový terorizmus, tam sa využíva nový spôsob Niekto sa smeje, ale je to veľmi zaujme, že ak ste sa narodili v Bretonsku, je pravdepodobnejšie, že skôr prídete do ISISu ako do Bretonskej e, revolučnej armády. Takže zaujímavé je to, že ak predtým klasickým spôsobom teroristi chceli robiť organizovaný zločin, obchodovanie s ľuďmi, so zbraniami, teraz je tendencia troška opačená. Organizovaný zločin sa chce skontaktovať s teroristami z jednoduchého dôvodu, pretože polícia e, zablokovala mnohé tradičné cesty organizovaného zločinu, takže zločinci sa radšej nie sú nejako ideologicky spojení s terorizmom. Oni sa chcú dostať k teroristom, aby mohli využívať ich cesty, aby našli také bezpečné e, raje. Aj to je veľká zmena. A čo je dnes e, hlavná téma tohto hearingu. To je DPH. Pred pár rokmi som urobil štúdiu pre EP, čo by sa stalo, keby sme nemali EÚ. A jedna z vecí, čo blokuje EÚ integráciu, je ten rozdiel v DPH. Práve toto, e, tento, zmenšenie tohto rozdielu by zabezpečilo lepšiu reguláciu. Čo to znamená? DPH v EÚ predstavuje 16 až 18 všetkých daní vybratých 28 členských štátov, vrátane UK teda. Takže je to štrukturálne financovanie štátnych rozpočtov. A keď o tom hovoríme, je tu rozdiel a tento rozdiel je stovky miliárd. A hlavná otázka je prečo? Je to veľmi jednoduché. Prečo DPH? DPH sa ľahko realizuje, ľahko sa dá vyťažiť v týchto sociálnych sieťach teroristov. Ľudia komunikujú, vymieňajú si názory, ľahko sa dá zopakovať to, čo sa podarilo v Dánsku, potom v Španielsku a dá sa to ďalej prenášať a prenášať. Takže tá hlavná otázka je, koľko by sme očakávali že to má hodnotu. Aké to číslo? Keď si pozrieme to, čo sme videli vo Švédsku, Belgicku a Dánsku, to sú tie hlavné prípady daňových podvodov, a ak to premietneme na európsku úroveň, tak je to 42 miliónov eur a tam nie je tá e, e, e, miliarda z Afganistanu, ktorá v tomto modeli funguje ako klasický prípad karuselového podvodu. Takže 42 miliónov sú nové, nové cesty, ako pri peniazom cez uberovský terorizmus. Mnoho ľudí, ktorí sa podielajú na týchto daňových únikoch sú severoafričania, Azíci, stred, blízkovýchodného pôvodu kde je takáto tradícia obchodovania, veľmi ľahko obchodujú. Je to kultúrna vec, pre nich nie je problém začať podnikať a otvoriť si obchod, takže je to pre nich veľmi ľahké. Ďalej, terorizmus potrebuje nových rekrutov, aj to je ľahké. Keď máte novú E, firmu a hľadáte obchodníka, máte názor riaditeľa, nemôžete viacej konať. Takže potrebujete nových ľudí, ktorí by budú stále v tej prvej línii. Takže nábor je kľúčová vec. Ako to funguje? Existujú také bootcamps, kde sa ľudia stretávajú, kde si odozdávajú znalosti, nápady z jedného trhu na druhý, z jednej krajiny na druhú. Mnoho teroristov je nábožensky založených. V niektorých krajinách je to islám, extrémistický islamizmus, vahabismus a a podvody z DPH, e, ktoré štáty prenasledujú, ale e, duchovní vodcovia ich ne, sa penalizujú, lebo hovoria, že peniaze nie sú také dôležité ako duchovné e, cesty. Takže vlastne to schvalujú. A potom je tu ten vzťah s nadnárodným organizovaným zločinom. Ide o to, že je tu také spojenie ako keby teroristov s podvodmi z DPH, také zbližovanie a, a organizovaným zločinom. Organizovaný zločin hľadá nové cesty, ako sa vyhnúť pozornosti policajných vyšetrovacích zložiek. A táto oblasť terorizmu je jednom z tých, jedným z tých miest, ktoré je pre nich bezpečným prístavom. Čo sa dá urobiť? Ja si myslím, že treba sa urobiť paradigmatickú zmenu v tom, ako terorizmus, organizovaný zločin a ich financovanie sa momentálne e, financujú. Tento obrázok, čo tu vidíte, táto veľká skladačka z mnohých malých kúskov, taký puzzle, sa, sú tam tie rôzne agentúry, ktoré majú jednotlivé dieliky na starosti. A Potrebné je zdieľať všetky informácie z vyšetrovacích spravodajských organizácií verejných či súkromných e, spravodajskej jednotky, baň, bank, daňových úradov a podobne. Toto je dôležité. Títo všetci sa musia spájať, pretože nemôžete oddelenie vyšetrovať DPH, organizovaný zločin a terorizmus. Musí to byť prierezové a viac disciplinárny prístup. A posledná vec je, vec je, že Uberový terorizmus je globálna hrozba a vždy sú politické napätia, ale ak si zoberiete ISIS, tak vedenie, operatívny manažment ISISu sa nachádza na územiach, väčšina z nich vrcholoví hovoria rusky, nižší hovoria, sú zo Severnej Afriky a tí, čo majú na starosti financie, logistiku, sú z Európy. Takže ide o to, aby sme mohli tento jav zvládať, je dôležité, aby agentúry, organizácie z rôznych e, e, regiónov UK, EU, Ruská federácia musia nájsť spôsob na zdieľanie informácií. Toľko by som chcel povedať. Tu by som teraz skončil moju prednášku. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, veľmi zaujímavé a veľmi užitočné, pokiaľ ide o tieto odporúčania. Vítam a dávam teraz slovo pánu Ježekovi, ktorý je predsedom výboru text 3, 3 a teraz on bude predsedať Diskusiu začneme ako vždy tak, že otázky zaznejú v 5 e, minútových blokoch, potom budú nasledovať odpovede a ak nám ešte zostane čas, e, tak budeme mať ďalšie kolo otázok. Začneme so spravodajcami. Vidím tu spravodajcov Tax 3. Ľudia Niedermayer, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že sa tu môžeme stretnúť na tomto spoločnom rokovaní. Je to výborný nápad. Hovoríte o nákladoch a problémoch, ktoré máme a o tom, ako to eliminovať. To je presne moja otázka. Neviem, či sa chce niekto vyjadriť v navrhovanej reforme DPH, ako by to pomohlo. To bude ďalšia časť našeho dnešného rokovania. A Možno, že to bude fungovať, neviem. Ja mám ďalšiu dôležitú otázku a to je tá realizácia. Poprvé je e, registre e, tých príjimateľských užívateľov, vlastníkov a potom globálna výmena informácií. Takže do akej miery si myslíte, že toto pomôže? A druhá otázka je, že v minulosti boli hotovostné re, e, prevody súviseli s trestnou činnosťou veľmi úzko, ale v 21. storočí uberovskí teroristi a podobne, tak do akej miery je ešte dôležitý prevod hotovosti? Aký veľký rizikový faktor to je? Kto by sa chcel vyjadriť k prvej otázke. Nech sa páči. Nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o reformu systému DPH, tak chcem len pripomenúť, že súčasný systém, keď vznikol, mal byť dočasným systémom, takže už existuje dobu, ktorá je viac, ako sa očakávalo, takže vítame tieto reformy a dúfame, že pri nadobudnú účinnosť a uvidíme, či fungujú lepšie. Určite budú fungovať lepšie, lebo sme sa poučili z existujúceho systému. Takže my len dúfame, že to naozaj rýchlo. Pokiaľ ide o registráciu beneficial owner, tak je to naozaj veľmi dôležitý krok, ale najprv sa musíme pozrieť na to, ako to bude fungovať v praxi, pretože tí skutoční zločinci, ktorí s týmto pracujú, tak budú využívať tie nastavené figurky, a tí budú ako keby tí majiteľia tej firmy a budú nám e, klamať a my sa musíme postarať o to, aby tu boli e, veľmi dôležité e, E, aby sme vedeli, kto je naozaj ten skutočný vlastník, ktorý má z toho osoch a nie ten, ktorý je uvedený v registri. Teraz tie bankové účty, o ktorých sme hovorili, ešte stále stojíme pred bankovým e, problémom e, tých daňových rajov offshore, kde sú veľké škandály, máme znalosti a prostriedky, ale stále ich využívajú a budú sa vyhýbať tomu, čo E, dokáže Európa. My jednoducho nebudeme mať prístup k tomuto. 8-9 mesiacov, kým sa tam dostaneme a potom peniaze presunú medzi tým a potom budeme znovu žiadať nejaké ďalšie výsledky a bude to trvať znovu niekoľko mesiacov a jednoducho nedokážeme tieto veci vyutrať. Potom hotovostné prevody sú rizikovým e, e, faktorom, áno, stále sa ešte používa. Najjednoduchší spôsob, ako presunúť peniaze a mať istotu, že sa to robí anonymne, je stále tá hotovosť, stále používanie hotovosti. Vidíme mnoho kufrov, tašiek plných peňazí a takže tu vidíme, že v jednom kufri môžete zobrať, ja neviem, pár miliónov, takže Eh, je to možno zachytiť na eh, letiskách EÚ. Ja neviem, peniaze môžu byť vo vnútri počítačov, tyčiniek, cukríkov. Takže stále sa to používa, najmä organizovaný zločin, ale je to stále nebezpečné. Ďakujem. Ďalší ročník, naozaj stručne poprosím. Ďakujem. Ja by som chcel doplniť dve veci k tej hotovosti Popisoval som tú španielskú sieť a občana, ktorý bol zatknutý v Španielsku, to bol líder skupiny. Raz ho zatkli, keď mal 100 tisíc hotovosti pri sebe, keď e, cestoval do Španielska. Čiže áno, ten cash je problém. Hotovosť je problém, pardon. No a ďalej, e, skúmal som podnik, kde všetky dokumenty poukazovali na jedného sírskeho občana a iba úplnou náhodou sa zistilo, že jeden šek na prenájom, ktorý bol na jeho mene, bol prepojený na bankový účet, kto, ktorý patril človeku, ktorý teraz vieme, že je um, dôležitý v tejto sieti. Čiže to bol iba naozaj jediný dokument, ktorý dokladoval toto prepojenie. Ďakujem. Pani súdkyňa, ďakujem. Ja by som chcela zareagovať vo svojom rodnom jazyku, pretože to je naozaj technická diskusia. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o register beneficientov, príjmateľov, bolo by dobré mať väčšie a rýchlejšie prepájanie medzi jednotlivými databázami, pretože keď berieme do úvahy úroveň finančnej kriminality a spôsob, ako sa financuje terorizmus, tak toto naozaj prekračuje hranice jednotlivých členských štátov. Výsledky vyšetrovaní by vďaka tomu mohli byť ohrozené. Je potrebné, aby každý jeden členský štát mal štvrtú smernicu, ktorá sa naozaj bude uplatňovať a ktorá ustanovuje tieto databázy. Musím priznať, že Rumunsko tam ešte nie je. My, um, prokurátori či vyšetrovatelia, naozaj čakáme na túto databázu už dá, dlho. A dúfame, že minimálne na jeseň roku 2018 budeme mať prístup k tejto databáze aby sme z nej mohli vyťahnuť potrebné informácie. Pokiaľ ide o globálnu výmenu informácií, netreba zabúdať na rôzne systémy a postupy, ktoré existujú v jednotlivých členských štátoch. Údaje, ktorá, nástroje, ktoré majú k dispozícii prokurátori, e, nie sú tie isté, ako majú jednotky finančnej kriminality, čiže bolo by dobre, keby sme e, mohli navzájom e, si toto posunúť. Ďakujem. Nebude tu veľa rečníkov, pretože by sme to nestihli teraz eh, spolu spravodajca za SD. Ďakujem za slovo. Ja mám dve stručné otázky. Poprvé, chcel by som eh, sa opýtať eh, kolegu z Dánska. V písomnej odpovedi ste napísali, že spolupráca medzi daňovými orgánmi, finančnou policiou, bežnou policiou a spravodajskými službami je narušená byrokraciou. A v Dánsku je medzivládna skupina, ktorá toto má riešiť. Mohli by ste prosím uviesť praktické príklady, e, na základe ktorých ste dospeli k tomu, že existuje takáto byrokracia, ktorá vedie k neefektivnosti. A to isté by som položil, túto istú otázku by som položil Europolu. Teraz diskutujeme o využívaní Europolu či Národnej policie. Akú platformu by sme mohli buď nastaviť alebo posilniť? Viem, že niečo v Europole existuje. Teda ako by sme to mohli posilniť, aby výmena informácií a prístup informáciou sa uľahčil na európskej úrovni, pretože mnoho týchto príkladov, prípadov e, sa odohráva v mnohých krajinách Čiže potrebujeme platformu, ktorá je efektívna a nie je byrokratická. Takže toľko moje dve otázky. Ďakujem. Áno, pán môžete odpovedať. E, ja som popisoval prípad v španielsko-dánskej siete. Podvod na DPH začal v roku 2011, to je dôležité si uvedomiť. Tá skupina dánskych džihadistov cestovala do Melie, radikalizovala túto bunku. Tá skupina bola monitorovaná dánskymi spravodajskými službami od už od roku 2006. Do Španielska cestovali v roku 2008, podvody začali v 2011. V roku 2014 španielské orgány sa obrátili na dánske orgány, aby získali informácie o týchto ľuďoch. že prvé povedomie o podvode nad rámec spravodajskej služieb e, prišlo od e, finančnej policie. E, pán rečník sa odvracia od mikrofónu, ťažko tlmočiť. Boli si vedomí podvodu z roku 2013, čiže policia tento podvod vyšetrovala mali informácie o jednej zo zásadných e, firiem v januári 2014. Španielská skupina bola zatknutá v máji 2014. A vo februári 2015 im bolo povedané, e, aby poslali formálnu žiadosť o informácie. A v marci 2015 hospodárska policia informovala spravodajské služby o tomto podvode, ale vtedy e, nevedeli, že spravodajské služby o, nich, o tej skupine vedia už od roku 2006 a v roku 2015 skupinu e, hlasili na policii dánske e, daňové orgány, policia začala ten podvod vyšetrovať a bežná policia sa obratila na spravodajskú službu, je získala, chcela získať informácie, ale tie informácie nikdy nezískala. Takže to je len príklad, ako byrokracia bránila vyšetrovaniu, ktoré mohlo už e, byť e, úplne v inej fáze, pokiaľ by si tie policajné služby zdieľali informácie. Konečne v roku 2016 E, bola táto sieť španielsko-dánskych podnikov rozpustená a niektorí z lídrov, e, o ktorých sme hovorili, tak ten jeden z nich mal 100 tisíc eur v hotovosti, tak ten človek bol zatknutý minulý rok v Španielsku. Takže to je len príklad toho, ako byrokracia e, vyšetrovanie spomaľuje. Ďakujem, pán Sexes. Byrokracia, sila, nedostatok spolupráce, áno. To sú oblasti, na ktoré sa musíme sústrediť, pretože tam e, môže dojsť k zlepšeniu. Takže FAO e, v Europole, ako viete, máme projekt. Je to FIU Net Embedment, čiže sa tu prepájajú styční dôstojníci jednotlivých členských štátov, majú oni navzájom zostavenú sieť my dúfame, že potom v, na vysokej úrovni Europole môžeme robiť diagonálne kontroly, čiže skontrolujeme informácie, ktoré prídu od e, eh, FIU z jedného členského štátu a skontrolujeme to s údajmi z policie z, iných, z iného členského štátu, ale úplne povedané, eh, ešte sme pomerne ďaleko od toho, aby sme mali informácie o všetkých týchto FIUs. A ešte tá, tá fáza, kedy by sme to mohli uh, prepojiť s informáciami z policie z 28. členského, to by bolo naozaj dôležité. To by nám pomohlo riešiť nielen uh, e, podvody na DPH, ale aj celkovo hospodárske, e, hospodárskú zločinnosť. Je to naozaj náročný proces, je tu veľa technických problémov, politických problémov Takže je potrebné do toho viac investovať, aby sme v Europole niečo takéto mali, aby sme si boli istí, že všetky informácie, ktoré máme eh, na úrovni jednotlivých služieb, môžu byť centralizované a analyzované na jednom mieste. Polícia a daňové orgány musia spolupracovať. Ten aktuálny systém nie je najlepší. Eh, čo sa deje v prípade daňových podvodov? Polícia môže byť informovaná o podozreniach naozaj až v neskorej fáze, pokiaľ ide o podvody na DPH. Niekedy sa už na daňovej úrovni to vyšetruje už roky, až potom, keď si myslia, že ide naozaj hospodárskú zločin, trestnú činnosť, tak vtedy môžu informovať policiu. V niektorých členských štátoch majú prepojené týmy E, policie a daňových e, orgánov, tam nie je daňové tajomstvo a my preto e, sme za to, aby každá krajina mala špecializovanú jednotku na vyšetrovanie a prevenciu daňových podvodov, kde by patrila aj policia, aj daňové orgány. A myslím si, že musíme mať špe- mimoriadných špeciálnych prokurátorov a sudcov, pretože to sú naozaj veľmi náročné sféry a ťažko niekomu, kto nie je expert, aby mm, sa tomu venoval. Ďakujem. Ďalšia rečnička, ďakujem. Pokiaľ ide o byrokraciu, ktorá ohrozuje spoluprácu a mm, prenos informácií na jednotlivé súdy. Máme systém, ktorý funguje, FIU net. Je to proaktívny systém, finančné informácie sú šírené týmto systémom. A pokiaľ je nejaká informácia zásadná pre vyšetrovanie, e, tak môže veľmi rýchlo sa dostať aj k prokurátorom, aj k policii. Tento e, systém je oveľa rýchlejší než iné systémy, ktoré sú k dispozícii. Napríklad medzinárodná vzájomná pomoc eh, je oveľa, funguje oveľa pomalšie z hľadiska procedúry, pretože tam sú objektívne informácie, ktoré idú nad rámec možností eh, súdov, ktoré chcú získať informácie. Pokiaľ získame informácie rýchlo prostredníctvom FIU net, tak tá informácia príde, ale nie je to dôkaz, nemá dôkaznú hodnotu. Preto musíme tie isté informácie požadovať, keď chceme, aby tieto mali funkciu dôkazu, inými kanálmi, napríklad tým spôsobom vzájomnej pomoci. Čiže systém FIU net funguje, avšak tie informácie, ktoré z neho získame, nemôžeme používať ako dôkazy v konaniach. Sudcovia ich nemôžu využívať, pretože nemajú dôkaznú hodnotu. Preto je potrebné sa obracať aj na iné e, zdroje, ako som povedala, e, ten systém vzájomnej pomoci a podobné. Ďakujem SD Ana Gomeš. Ďakujem pekne. Ja mám jednu otázku. Ktokoľvek z vás chce odpovedať, nech sa páči. Vzhľadom na neskutočné množstvo podvodov na DPH, ktoré predstavujú sumu, ktorá je rovná rozpočtu EÚ. Toľkoto peňazí dávame naozaj zločincom a teroristom. No a keďže situácia je takáto, otázka znie, prečo ľudia, eh, pardon, prečo vlády neschválili navrhovanú reformu DPH, ktorú komisia vypracovala už pred rokom. Prečo niektoré európske vlády e, sú proti? Myslíte, že je možné, že niektorí ľudia z vlády, z vlád, európskych vlád tomu bránia? Pretože keďže tu jednáme tak silnou, bohatou zločineckou sieťou, tak všetko je možné. Ako možno vysvetliť odpor členských štátov, aby uzatvorili túto medzeru, ktorá e, poskytuje priestor teroristom a zločincom? vlády majú nejakú retoriku e, na túto tému, ale potom reále neuzavrú tento E, otvorený priestor. A potom je tu tiež e, hotovosť. Ako ste hovorili, to je veľmi dôležitý prvok. A moja otázka znie, ak, aký je pokrok v tejto sfére? Mali byť zakázané 500 eurové bankovky, ale veľmi dobre vieme, že niektoré členské štáty tlačia oveľa viac bankoviek než iných pár členských štátov dokopy. Napríklad, keď tu bol premiér Luxemburska, sme sa o tom rozprávali. Neplatí to len pre Luxembursko, ale aj pre iné krajiny. Čiže aká je situácia v tejto oblasti? A potom mohli by ste sa viac e, vyjadriť ešte ku kryptomenám? Viacero členských štátov, ktoré sú offshore, napríklad Malta, ale nielen Malta, a tieto krajiny sa púšťajú do sféry kryptomien a sú si uzlami pre podniky ktoré podnikajú s kryptomenami. Čo toto má e, znamenať? Chcel by sa niekto vyjadriť k prvej otázke? Hm, nemáme veľa času, takže možno by sme prešli k druhej, keď sa nikto nehlási. Takže k tomu, k tým hotovostným. Pán Frunza, ja chcem sa vyjadriť k kryptomenám. Eh, neviem, či to bolo namierené presne na mňa, táto otázka, či... Áno, áno, bola. Áno, na, o kryptomenách, nech sa páči. Ako viete, kryptomeny je pod eh, kategória väčšieho celku, ktorý sa nazýva digitálne meny, ktoré sa začali používať na začiatku 90. rokov PayPal napríklad a podobná platforma, podobné platformy sa všetky dajú použiť na pranie špinavých peňazí. Keď ľudia hovoria o kryptomenách, neuvedomujú si, čo to vlastne je. Máme 1500 rôznych kryptomien, ktoré sa na svete dnes používajú. 249 národov ich používa, ale v Európe nemáme všetky tieto kryptomeny, iba 4 až 5, ale máme 1500 naozaj na svete rôznych druhov kryptomien. A prečo potrebujeme toľko druhov kryptomien? Prečo to ľudia vyvinuli? E, sú tu obvinenia z toho, že e, trest, tí, čo robia trestné činy, sa na tom podielajú a nie je to celkom tak. Prečo by teroristi mali záujem o kryptomeny? Pretože existuje tzv. tzv. proces mining, kde sa dajú e, ako keby v bani vytvoriť e, tieto kryptomeny a tam sa dá e, vytvoriť zisk. Každý môže vlastne ako keby vyrobiť, vykopať systémom mining tieto peniaze. Netreba sa zaregistrovať ako firma, stačí, aby fyzická osoba začala vyrábať tieto kryptomeny. S jedinou výnimkou Malty a estonských krajín sa to môže všade inde robiť ako fyzická osoba, nie ako firma. Ak sa niekto spýta, odkiaľ tie peniaze idú, čoho sú výnosom, e, vytváranie kryptomien, bitcoinov a ďalších e, je niečo celkom iné. Ďalej, kresľuje to výnos ekonomiky. Ďalšia vec, dajú sa tieto peniaze presunúť všade do sveta, hoci kde po celom svete, mimo bankového systému. A nie je to pod kontrolou. Náklady na pre konvertovanie kryptomeny do, na cash je 9 ceny, aspoň teda v roku 2014 to tak bolo, ale mnohí ľudia e, akceptujú e, servisy kryptomien, služby používania kryptomien. Takže tá, to, toto presne to znamená. Dúfam, že som to osvetlil trošku. Ďakujem. Teraz sa presúvame od kryptomien alebo k hotovosti, alebo nie, ja by som tiež chcel ku kryptomenám. E, veci sa veľmi rýchlo menia. V roku 2014, keď som začal robiť na, v, v Europole, tak e, takáto téma bola nejaký drobný vynález, o ktorom si nikto nič e, veľké nemyslel, ale situácia sa rýchlo zmenila. Ľudia sa vyvíjajú a teroristi tiež. Bolo niekoľko prípadov crowdfundingových platformiem na internete, kedy sa zistilo, že sú prepojené s islamistickými extrémistami, a potrebujú e, finančné prostriedky, ktoré sa im posielajú kryptomenami. Takže 3-4 prípady takéto boli. Nie je absolútna istota, že to nebol podvod a že tie peniaze sa nedali použiť na všelijaké účely. Ale bola tu mm, reklama na e, crowdsourcing a možno, že sa aj takto podarilo získať prostriedky na financovanie terorizmu. Ďalšie skryté formy na internete, ktoré existujú, medzi teroristami navzájom si poskytujú školenie, ako obsluhovať kryptomény, aké sú výhody kryptomien, opis kryptomien. Čiže sa, naozaj o to majú záujem, lebo sme zachytili takéto aktivity, e, učia sa, čo to je. E, nevidíme to ako nejaký mimoriadne veľký, veľkú hrozbu, ale začína sa to je veľmi ľahké urobiť e, prevod cez hranice. Potrebujete len laptop a telefón a hoci kde na svete sám, ak máte pripojenie na internet, môžete urobiť e, bankový prevod alebo prevod e, v rámci kryptomien, presunúť peniaze z Európy do regiónov konfliktu, čo by nešlo cez bankový prevod. A naozaj na to treba veľmi úzko prihliadať čo sa týka organizovaného zločinu, treba sa na to sústrediť, najmä Darknet, kde sa predávajú drogy celé roky a v kolumbijské, kolumbijské kartely e, dokonca to posunuli aj na vyššiu úroveň. Veľké kolumbijské kartely e, veľmi využívajú kryptomeny na vyváženie predaja drog, aby to bolo možné z Európy tieto výnosy e, presunúť priamo do Kolumbie. Čiže nemajú strach pred e, novými technológiami. Učia sa ich a naozaj veľmi rýchlo. Z, jed, z roka na rok sa zvyšuje počet takýchto podozrivých e, transakcií. Je to veľmi zaujímavé. Druhá otázka, ktorá sa teda týka hotovosti. Chcel by sa niekto z panelistov? Ja nechcem hovoriť veľa, ale hotovosť je moja obľúbená téma. Na nešťastie sa málo zmenilo od rozhodnutia e- Európskej centrálnej banky. Do konca roka sa prestanú vyrábať 500 eurové bankovky, to je rozhodnutie, ktorého sa zatiaľ banka drží, ale 20 rokov dopredu možno bude nejaká hospodárska e, súťaž, nejaký tender. V niektorých prípadoch sme videli, že e, zločinci pochopili to ako signál zbaviť sa 500 eurových e, bankoviek, čiže sa snažia naozaj ich vymieňať za, za iné. A to je dobrá príležitosť prichytiť niektorých z nich. Iní si uvedomili, že je to práve opačný signál. Mm. Skupujú ich za sumu o 15 vyššiu, než je 500 eur, pretože ich môžu stále prepraviť, niekde si ich uložiť, a stále majú vysokú hodnotu a objem tej papierovej bankovky je maličký, dá sa to ľahko ukladať e, fyzicky. Ďakujeme vám za odpoveď. Alde, Karolín, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja mám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú mojej práce o zločinoch na počítačových sieťach, kybernetickom terorizme. Europol, otázka ako, ako, priori, ako ste si nastavili priority a nástroje na vyšetrovanie zmien za ostatné roky? pretože sú virtuálne peniaze, pretože sú zločiny na internete, ktoré e, zahrňajú technológie a odborné znalosti. Obávate sa, že tie nové kroky, ktoré robí Európska komisia, alebo e, smernica proti praniu špinavých peňazí, nový návrh právnej normy o DPH. Idú tým správnym smerom? A ďalšia krátka otázka. E, existuje bilaterálna dohoda, ktorú máme s Norskom, myslím, že z februára tohto roka, kedy sa tým zaoberala rada, bude užitočná pri znižovaní podvodov DPH a mohol by sa takýto prístup e, využiť aj s ďalšími tretími krajinami? Ak odpoviete áno, potom to vedie k ďalšej otázke, na ktoré krajiny by sme sa mali zamerať. Ďakujem. Ďakujem vám. Nech sa páči, máte slovo, Europol. Ďakujem za otázku. Verím, že Europol urobil toho dosť pri e, vyšetrovaní zločinov na počítačových sieťach a zločinov súvisiacich s virtuálnymi menami máme e, Kybercentrum v Europole. Zamestnanci sú početní, 148 ľudí tam robí a Jeden, jedna z hlavných úloh tohto Centra pre kybernetický terorizmus na počítačových sieťach je preniknúť do sveta virtuálnych peňazí. Majú naozaj veľmi dobrých odborníkov. Takisto robili školenie pre mňa a môj tým. To bolo naozaj veľmi cenné. Môžu vycestovať do členských štátov EÚ a vysvetliť, čo sa deje a pripraviť manuály nielen pre Európu, ale aj pre policajné zložky vyšetrovacie zložky na celom svete, čo sa dá urobiť, ako s týmito virtuálnymi peniazmi. Mm, súkromný sektor tiež spolupracuje v tejto oblasti virtuálnych mien, virtuálnych peňazí a aspoň na úrovni Europolu sme pripravení. Či sú pripravené členské štáty, to je iná otázka, to by asi trvalo viac, e, bude to trvať dlhšie, ale je to niečo, čo príde. Nevieme presne kedy, ale bude to tu jedného dňa. Europol, čo sa týka smernice, ju privítal, pretože ju považujeme presne ako vy eh, za veľmi dobrú, pretože tie, tá, tieto výmeny virtuálnych mien by takisto mali byť pod dozorom, možno bank. A je tu, je tu jednoducho zodpovednosť identifikovať strany, ktoré si posielajú peniaze, vedieť, kto sú a potom e, nahlásiť podozrivé transakcie, ako to je inde v tradičných menách. Takže ďakujem za tieto zdroje informácií, ktoré sú zásadné pre nás. Všetko je verejné, máme mm, číslo, máme adresu, ale potrebujeme vedieť, aká osoba je za touto číslo, za týmto číslom a za touto adresou. Dohoda s Norskom. Áno, verím, že je dobrá, verím, že prinesie rozšírenú spoluprácu a e, vymieňať si nielen strategicky dôležité údaje, ale aj osobné údaje a budeme tak v priamom kontakte kvôli operačným potrebám. Čo sa týka toho, či to bude fungovať s ďalšími tretimi krajinami, ale mm, možno, ale nevieme. To treba rozhodnúť tu. Za Europol sa k tomu neviem vyjadriť. E, nemám, prepačte, k tomu žiadne kapacity. Neviem, pardon. Ďakujeme pekne. Chce sa ešte niekto iný vyjadriť? Pani Dal? No, k tým virtuálnym menám. Ak dovolíte, rada by som ešte upozornila na ďalšiu vec. Platformy, na ktorých dochádza k výmenám virtuálnych e, mien, predstavujú sen každého jedného človeka. A keď hovoríme o tom z vzdelávacieho hľadiska, pretože je tu naozaj sen o tom, že sa rýchlo e, obohatíme. Každý chce za deň na deň e, zbohatnúť a pre nás, pre vyšetrovateľov, tieto platformy predstavujú obrovský problém. Vyšetrovatelia e, sa potýkajú s mnohými problémami, pretože nie je možné poznať identitu osôb, ktoré vykonávajú transakcie, ktoré nakupujú či predávajú som presvedčená, že všetky európske sily, ktoré musia vykonávať um, vyšetrovania, naozaj z otvoreného naručo prí, e, príjmu piatu smernicu, ktorá umožní kontrolovať transakcie vykonávané na virtuálnych platformách. V rumúnskom systéme naša rumúnska banka na toto vždy upozorňovala konštantne, hovorila, že nie je toto normálne a nie je možné akceptovať virtuálne meny ako e, platobný prostriedok, ale to je len naša národná politika. Avšak nemôžeme pre, vy, e, vyrábať prekažky pre ľudí, ktorí predávajú veci na internete práve takýmto spôsobom. Mario ENF Maria Borchesia má slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ľuďom, ktorí hovorili predo mnou. Myslím si, že sú to veľmi dôležité fakty, ktoré sa tu identifikovali. Ide o využívanie podvodov súvisiacich s DPH a podvodov na daniach na financovanie terorizmu. Myslíte si, že je to kvôli nedostatku toho, že z bank vychádza málo signálov, majú málo výstražných opatrení a dohľadu? Ako viac prinútiť týchto ľudí, aby prebrali na seba viac zodpovednosti. Napríklad pri boji proti organizovanému zločinu je to niečo, na čom som vždy trval. A e, súdy naozaj sa snažia bojovať proti organizovanému zločinu. Možno by sme sa mali od nich niečo naučiť. A čo uľahčovanie e, e, spôsobu prvej krajiny dovozu, keď odtiaľ sa potom už ľahko dá vyvážať všetko inám. Pomôže takéto niečo identifikovať podvody z DPH? A veľmi ma zaujíma to vyšetrovanie v Dánsku, ale aj v iných krajinách. Je tu jeden aspekt, ktorý sa týka Talianska. Tieto vyšetrovania veľmi často začínajú odhalením podvodu z DPH a potom, keď sa to vyšetrí do hĺbky, zistí sa, že sú tu aj linky prepojenia na organizovaný zločin a na džihadistov. Takže myšlienka vyšetrovať týchto ľudí aj následne tých, ktorí sa presunú z Ázie do Európy a tam sa modlia v mešitách. Čo, keby sme ich vyšetrovali? Ďalšie otázky na bankový systém? Pani Hák, nech sa páči. Ja by som ešte chcela odpovedať na prvú otázku, pokiaľ ide o dohľad. Ten je vo finančných systémoch pomerne zložitý. Všetci vieme, že informácie finančnej povahy pokiaľ je tu podozrenie na prepojenie s terorizmom, musí pochádzať z finančných systémov. Avšak tieto finančné systémy nie je možné nejak rigidne e, sledovať, pretože pokiaľ je tu nejaká podozrivá transakcia, treba to oznámiť okamžite a nie o 3 roky. Pretože pokiaľ na mňa ako na prokurátorku niekto e, sa obratí o 3 roky po transakcií, že táto bola um, mm, podozrivá, tak ja už tým nemôžem nič robiť. Nemôžem nikoho uh, vziať na zodpovednosť. Myslím si, že pokiaľ by sankcie na banky boli uh, silnejšie, pokiaľ tie banky by okamžite teda tak, pokiaľ by banky boli prísnejšie stíhané, pokiaľ okamžite neoznámia podozrivú transakciu, tak si myslím, že by to bolo lepšie, by sa zlepšila situácia v jednotlivých krajinách. A ďalšia vec. Človek, ktorý spôsobí omeškanie správy, teda ktorý vypracováva správy o e, podozrivých transakciách, by mal byť naozaj nezávislou osobou, hovorím ja osobne za seba. Nemyslím si, že môžeme naozaj sankcionovať banky, pokiaľ toto bude rozhodovať e, administra- správna rada, ktorá sedí niekde na ústredne. Ale hovorím, to je môj osobný názor. Ja som osobne presvedčená o tom, že nejaká nezávislá odpoveď, nejaký nezávislý bankér, ktorý môže robiť nezávislé e, hodnotenia, môže obhájiť e, zdôvodnenie potrestania toho, keď nejaká banka neoznámila podozrivú transakciu. Nemôžeme očakávať toto, že to bude nejak efektívne fungovať, keď to budeme na starosti správna rada. Ďakujem. A teraz tej druhej otázka. Chce sa niekto nad tým k tomu vyjadriť? Zasa, že ani nie. Ďakujem. Keď som začal skúmať podvody e, v, e, v DPH, tak sme zistili, že bol register ľudí, ktorí pracujú na rôznych transakciách v systéme. Bolo tam len málo účtov, ktoré boli legitimné. Ako som povedal, dostali sme sa z vyše tisíc účtov na 36 účtov keď si pozrieme túto skupinu, tak sme našli tú franko-izraelskú skupinu, ktorú ste aj vyspomínali, aj tú UK pakistanskú skupinu, taliansku mafiu, gangy z východnej Európy, siete v Hongkongu, Číne, rôzne gangy a rôzne eh, nich entuziastov urob si sám Takže takéto kriminálne činnosti sa nedajú e, limitiť na jednu skupinu alebo jeden druh skupiny. Ďakujem. Zdá sa, že e, sú tam zastúpené všetky regióny. Dobre, a teraz máme ešte e, voľnú debatu. Tam sú traja záujemci spontánnu debatu. Tam sú traja záujemci. Prvá je pani poslankyňa Činiči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať hosťom za zaujímavé prezentácie. Myslím si, že ste nám poskytli dobrý prehľad problému financovania terorizmu cez daňové podvody a organizovaný zločin. Zaznelo tu už mnoho otázok, ale chcela by som sa vrátiť k jednej, ktorú považujem za dôležitú. Mňa zaujíma, aká je miera, rozsah väzie medzi kriminálnymi organizáciami a teroristickými organizáciami. To sú tie nezákonné činnosti to znamená tá väzba medzi tradičnými zločineckými organizáciami a teroristickými organizáciami, pretože máme nadnárodný zločin, ktorý, organizovaný zločin, ktorý prispieva k terorizmu. Potrebujeme tu zmeniť legislatívu. Ja myslím, že nejaké snahy tu už boli. A potom, ako je to s s finančnými spravodajskými útvarmi a tými väzbami medzi nimi, ako by sme mohli posilniť výmenu informácií. Taktiež som sa chcela spýtať hosti, čo si myslia o navrhovanej smernici, s ktorou prišla komisia 17. apríla, ktorá má uľahčiť použitie finančných informácií alebo iných spravodajských informácií na zabránenie a stíhanie niektorých foriem trestnej činnosti. Myslím si, že táto smernica by mohla obsahovať užitočné nástroje na boj proti financovaniu terorizmu a zintenzívniť spoluprácu a výmenu informácií medzi policajnými zložkami a finančnými spravodajskými útvarmi. Ďakujem. Takže tie, tá prvá otázka, tradičné formy trestnej činnosti a terorizmus. Áno, naozaj. Aj my tu vidíme nejaké zmeny. Historicky sa hovorilo, že bola veľká e, e, separácia medzi organizovaným zločinom a terorizmom, pretože jedno sa týkalo e, zarobenia peňazí, druhé zmeny, druhá zmeny politického systému, prvá chcela robiť v anonimite, druhá chcela publicitu. Toto sa ale čiastočne zmenilo, najmä s tými zahraničnými bojovníkmi. Vidíme, že títo už majú aj volá svoju históriu so zločinom, veď kedy s malými trestnými činmi, s niekedy veľkými, ale vidíme tu že tu vznikajú ekonomické a finančné väzby medzi organizovaným zločinom a teroristickými organizáciami. V tomto svete je všetko prepojené a peniazom nezáleží na tom, či sú to teroristi alebo nie. Tá čierna ekonomika, tieňová ekonomika proste má záujem svoj zisk. A keď zistí, tu e, vyšetrujeme teroristické skupiny, zistujeme organizovaný zločin, alebo naopak, keď riešime rôzne finančné podvody. Títo pracujú v Európe, napríklad teroristi, aby preprali peniaze z drogovej trestnej činnosti, zabezpečia tieto zisky, preperú ich cez jednotlivé jurisdikcie, pošlú ich naspäť do, do Južnej Ameriky, lebo si z toho majú percenta. Takže je tu jasný, vidíme tu všetko, že je to čierna ekonomika, nezákonná ekonomika a jednoducho potrebujú peniaze. Ešte, áno, finančné spravodajské útvary bolo druhé, áno. Ako prokurátorka môžem povedať, že finančné informácie, ktoré dostávame z jednotky pre finančnú spoluprácu, to sú naozaj mimoriadne dôležité informácie. A veľmi dobre je známy fakt, že finančný systém um, nechce dávať informácie priamo uh, orgánom, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie práva. Preto tu máme tieto jednotky FIU ako sprostredkovateľov a ja veľmi rada s nimi spolupracujeme, pretože ich informácie sú zásadné pre naše vyšetrovanie. A pokiaľ my ako vyšetrovateľia môžeme využívať tieto informačné, eh, finančné pardon, informácie, tak je to naozaj pre nás veľké potešenie. Je to naozaj obrovský úspech. Chcela by som zdôrazniť fakt, že finančné spravodajské útvary sú organizované rôzne. Niektoré sú administratívne, niektoré sú hybridné, niektoré sa nachádzajú v databáze eh, jednotiek presadzovania, orgánov presadzovania práva. U nás je to napríklad veľmi eh, administratívna jednotka. Ocenili by sme, aby bola hybridnejšia, pretože my ako prokuratúry potrebujeme informácie od finančných analytikov. Nepotrebujeme stratégie, potrebujeme e, si uvedomiť, že niektoré administratívne útvary majú za výsledky iba analýzy, ale ja by som chcela, aby všetky e, e, útvary, ktoré robia finančné analýzy, mohli takéto analýzy robiť, ale mohli ich na čas poskytovať prokurátorom či vyšetrovateľom. A teraz ten návrh smernice, áno, nech sa páči. Ešte k spravodajským útvarom, áno. Myslím si, že máme pred sebou dlhú cestu. Začali sme s týmto v Europole, ale potrebujeme to ďalej rozvinúť, lepšie si myslím. Potrebujem... Naša predstava je taká, aby sme mali UFIU, je to oblasť, kde by sme mali nielen všetky tieto informácie a preverovali to s údajmi od policie, ale mali by sme aj ďalšie nástroje, ako sme už o tom hovorili, napríklad sledovací systém, e, európsky e, sledovací systém na financovanie terorizmu. A v rámci takýchto útvarov by sme mohli mať aj verejno-súkromné partnerstvo s najväčšími bankami v Európe, aby sme mali istotu, že si vymieňame informácie čo najdôveryhodnejším spôsobom. A na to potrebujeme pracovníkov samozrejme, ale verím, že toto je tá cesta, ako to sfunkčníme, dokážeme si vymeniť e, viac a efektívnejšie údaje pomocou nových technológií ja tu súhlasím s tým, aj náš parlament s týmto súhlasí. Náš prvý výbor o Panama Papers vyzýva práve, že členské štáty, aby pracovali a navýšili eh, personál, finančné zdroje, aby došlo aj k harmonizácii v rámci EÚ. A potom tá tretia otázka, návrh smernice o využití finančných informácií na boj proti určitým formám trestnej činnosti. Máte nejaké pripomienky k tomuto alebo vyjadrenia? Dobre, takže Anna Gomes, nech sa páči. Zrušenie, eh, zrušenie eh, akcií na toho, kto ich prinesie. Ja viem, že toto by mohlo mať na dopad na krajiny ako je Rumunsko a podobne. Chcem sa spýtať, čo si myslíte o tom, a táto piata smernica, tá obsahuje proti praniu špinacích peňazí. Tam je tá potreba registrácie skutočného vlastníka firiem v EÚ, ale tu nejde o tie firmy, e, ktoré sú mimo EÚ, to rada odmietla. Myslíte si, že to by pomohlo? Pokiaľ ide o akcie na donositeľa, tak to bola jedna z metód, ktorú využívali e, zločinci na to, aby sa skrýla totožnosť firiem Videli sme mnoho škandálov v Panama Papers a podobne. My sme si mysleli, že situácia sa zlepší, lebo došlo k tomuto medzinárodnému hnutiu, ktoré mali zakázať takéto akcie na donositeľa, ale poučili sme sa a vidíme, že v mnohých krajinách to ešte stále akceptujú. A to je veľmi ľahká cesta pre zločincov sa skryť. Takže na čo potrebujeme potom register toho skutočného vlastníka, keď ľudia predávajú tieto uh, tieto firmy na základe kúska papiera a ich meno nikde nie je uvedená, takže zatvárame dvere zotvor, ale okno otvoríme. Pokiaľ ide o EÚ, tak ja by som to tam chcel vidieť samozrejme na celom svete, najmä v tejto oblasti e, daňových rájov, offshore rájov. E, to je veľký problém v súčasných finančných vyšetrovaniach, ale ja viem, že zatiaľ to nie je možné Jednoducho musíme uzavrieť možnosť, e, keby sme uzavreli aspoň možnosť takých, takéhoto druhu akcií, tak to by nám veľmi pomohlo. Ďakujem za otázky. Ako som vždy vravela, je potrebné dokazovať, e, aj keď sme na súde, som tu ako zástupkyňa Rumúnska. Som rumúnska súdkyňa a musím s polutovaním e, povedať, že Rumúnsko nie je na čele rebrička v tomto systéme. A naozaj chcem hovoriť o tom úprimne, chcem byť otvorená Rumunsko ešte nezačalo uplatňovať štvrtú smernicu. A my, ako prokuratúry bez národnej databázy vla, e, majiteľov a, a príjimateľov, tak to je pre nás veľký problém. Sme naozaj na konci a toho rebríčku a môžeme iba povedať, že naozaj vítame E, piatú smernicu, ale mali by sme v prvom rade začať uplatňovať štvrtú smernicu. A ako? Prokurátorka som presvedčená, že piata smernica je naozajstný benefit, je to veľká výhoda pre našu prácu. Avšak bolo by v prvom rade dôležité, aby Rumunsko konkrétne začalo uplatňovať štvrtú smernicu a potom budeme môcť začať riešiť piatú smernicu. Ďakujem. Nina Gill, last speaker. SD, posledná otázka. Dúfam, že neopakujem niečo, čo tu už zaznelo, ale myslím si, že daňové podvody sú problémom vo väčšine krajín, mnohých krajinách a je to veľký problém aj v UK. Chcela by som vedieť, ak to sa už neopakujem, že do akej miery máme krajiny, ktoré majú správny model, koľko je takých krajín, ktoré to dokážu riešiť a zastaviť. A povedala by som, a to je moja druhá poznámka, že zatiaľ sa zameriava možno málo na veľké firmy a banky sa dokážu zamerať na platby a tak ďalej na podozrivé platby, ale ja si myslím, že je to ešte ďalšia oblasť, kde neviem, či sa vôbec niečo robí. Táto prvá sa už e, rieši, ale to sú občania EÚ, teda ľudia, ktorí žijú v EÚ a v UK a nemajú, nie sú Európania, ale majú právo na pobyt a vždy, keď idú preč, môžu využiť systém DPH. Čiže cudzinci s právom pobytu v EÚ a keď odchádzajú z EÚ do svojich iných krajín, tak môžu využiť DPH. A tretia poznámka sa týka toho, ako môžu, ako možno využiť nové technológie blockchain a AI a umelá inteligencia na riešenie daňových podvodov. Robí sa niečo v tomto smere, najmä pokiaľ ide o financovanie terorizmu? Myslíte si, že sankcie, ktoré sú uvalené na finančné inštitúcie sú odstrašujú, stačia? Ďakujem a prvé otázky preberieme a v druhom paneli. Už sme hovorili o kryptomenách, ale chcem sa spýtať, či... Áno? Môže sa k tomu niekto vyjadriť aj všeobecnejšie? Kryptomeny. Yeah, Mr. Fronza, please. Sorry. So the question was, do you use blockchain and... Uh... Tieto blockchain a umelá inteligencia to pustilo tento rok a blockchain technológiu chceme použiť na uh, ľahšiu kontrolu platieb DPH Takže tam, kde sú digitálne produkty, blockchain môže byť riešením, lebo tam môžete sledovať to vlastníctvo a všetky e, dodavateľské reťazce produktu, keď máme digitálny produkt. Ale ak ide o kontajner plný mobilných telefónov, tak je to troška ťažšie. Všetko, čo je vo fyzickom svete, krátkodobé e, tovary a podobne, to všetko je problém ale pri digitáli sa blockchain môže použiť, ale existujú určité obmedzenia. Po druhé, AI, umelá inteligencia. Áno, využíva sa. Spojené kráľovstvo má veľké útvary, kde sú takéto možnosti a používajú sa na daňové, zisťovanie daňových útikov, únikov Čiže niečo takéto sa už v UK robí aj v niektorých iných krajinách EÚ. Takže i vám, ne, vám dá nejaké trendy, nejaký obraz, ale veľmi ťažko vám uvedie všetky odpovede. Niektorí ľudia v bankovníctve predávajú ako veľkú vec, že AI do, a E, vyrieši podvody. Ja si myslím, že to nie je správne. Vyšetrovanie v teréne je dnes oveľa viac potrebné než kedykoľvek predtým. A či sa dá zabraniť daňovým podvodom? Áno. Ak nebudeme mať DPH, nebudú podvody. To je ľahká, ľahké riešenie. Chcem sa poďakovať všetkým hosťom za ich prítomnosť a za odpovede aj e, príhovory. Získali sme nielen dobrý všeobecný prehľad, ale aj mnoho podrobných informácií, ktoré určite zužitkujeme v našej správe, keď pôjde e, ďalej v našej činnosti. Ja by som len povedal veľmi všeobecne, že DPH podvody vzhľadom na svoj objem, objem peňazí, o ktoré tu ide, ako aj vzhľadom na to, že je jednoduchšie spáchať DPH podvod, než vylúpiť banku, tak je to vec, ktorá priťahuje aj teroristov a stáva sa významným zdrojom financovania terorizmu. A preto podvody z DPH majú dopad aj na bezpečnosť našich občanov. To je podľa mňa ten hlavný dôvod, prečo by sme mali venovať väčšiu pozornosť boju proti terorizmu a to budeme riešiť v ďalšom paneli, kto bude vo výbore Tax 3 o minútu. A teraz by som dala slovo mojej spolupredsedničke. Ďakujem eh, za slovo. V tejto chvíli nám neostáva iné len sa poďakovať všetkým odborníkom, hosťom, aj vašim, aj prítomným. A ako hovoril spolupredseda, to, čo tu zaznelo, bolo veľmi dôležité pre nás, pre našu prácu, pretože sme zákonodarci. Samozrejme, e, formovanie zákonov je dôležitá vec, ale aby sme ich formovať mohli, musíme vedieť presne, aké sú tu potreby, kde sú medzery, ktoré je potrebné vyplniť. A výbor, ktorému teraz predsedám, spolupredsedám s výborom Tax 3, sa chce venovať práve týmto témam podporujeme aj doporučenia a presne takéto informácie, ktoré tu zazneli, ktoré sú pre našu prácu zásadné. Je úplne jasné, že financovanie teroristických skupín je niečo, proti čomu musíme v túto chvíľu ešte efektívnejšie bojovať. Ďakujem preto všetkým vám ešte raz, že ste sa súčasnili tohto a ďakujem všetkým odborníkom a teším sa do skorého videnia. No a výbor Tax 3 bude v tejto miestnosti pokračovať aj ďalej. Ďakujem.